prebehne o 12. hodine. Ďalší bod na programe sa týka Zimbabwe. Prosím, kolegové, Láskovo, dodržiavajte rečnícky čas, aby sme to všetko stihli, pán Korao. Ďakujem pekne. Zimbabwe trpí už celé 10 ročia vládou prezidenta Mugabeho prostredníctvom sfalšovaných volieb eh, sa udržiava pri moci. Situácia sa v krajine pritom čoraz eh, viac horšuje. Ľudské práva sa systematicky porušujú. Nedávno eh, došlo k rozsiahlým demonstráciám v celej krajine. Polícia pritom zasiahla násilne, využila slzný plyn, stovky ľudí boli zranených, zatknutých, obvinených z verejného násilia. Nesmieme zabúdať, že vláda v Zimbabve a Európska únia e, sa zaviazali k podpore Národného indikatívneho programu a súčasťou toho je aj 240 e, miliónov e, od Európskej únie, ktoré únia poskytuje na podporu tejto krajiny. Európska únia musí pozorne monitorovať využívanie tohto prostriedkov, aby sa naozaj dostali do tých sektorov, kde boli určené, teda občianská spoločnosť, spoločnosť a tak ďalej, aby sa nedostali do nesprávnych rúk. A tiež je potrebné podporovať budovanie prostredia demokracie v krajine. Ďalej nasleduje pani Fotiga. Ďakujem. Prezident Mogabe, ktorý je už v veľmi vysokom veku, po 36 rokoch vlády v tejto krajine eh, prostredie kleptokracie, násilia a masívnych demonstrácií tento prezident sa ešte stále snaží o znovu zvolenie, preto žiadam okamžité prepustenie politických väzňov, dodržovanie ľudských práv, tiež nestranné zaistenie humanitárnej pomoci a tiež e, mierové odovzdanie e, moci v najbližších voľbách. Ďalej nasleduje pán McAllister. President Tajani Vážený pán predseda Tajany, dámy a páni, kolegyne, kolegovia, situácia v Zimbabwe, ako sme si práve počuli, je veľmi znepokojujúca. Krajina, ktorá trpí autoritárskym režimom pána Mugabeho už 46 rokov, opustila už pred rokmi cestu demokracie. a Politické, sociálne a hospodárske výzvy, ktorým Zimbabwe momentálne čeli spolu e, s e, bezprecedentným suchom, priniesli obrovskú mieru chudoby a nerovnosti. Eh, minule, min, nedávno obrovskú, protesty boli brutálne potlačené režimom. Takéto správne neakceptovateľné. Tento týždeň policia oznámila eh, mesačný zákaz demonstrácií v Harare. Dnes, eh, ako Európsky parlament, chceme vyslať jasný silný signál orgánom Zimbabwe právne štát. Pravidla musia platiť a treba chrániť slobodu prejavu a občianskej slobody. Týmto uznesením odsudzujeme okračujúce zneužívanie a porušovanie ľudských práv a žiadame rešpektovanie politických slobod, hlavne s ohľadom e, na dôležité voľby v roku 2018. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán McAllister. A slovo dostal pán Gerens. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Zimbabwe by mala všetko na to, aby im bolo, mohla byť úspešnou krajinou. Prekažkou je eh, Mugabe, eh, ktorý sa zubami nechtami drží eh, moci. Kde systém zmení, nie je žiadna šanca na nápravu úplne zlej situácie. Naša skupina podporuje opatrenia navrhované v tejto oblasti a podporujeme všetky opatrenia na nápravu krajiny podporujeme hnutie, ktoré chce obnoviť demokraciu a spravodlivosť Zimbabve, rovnako e, juhoafrický e, región e, musí neskôr vyriešiť tento problém, ktorý je pre všetkým africkým problémom, ale my sme všetci na ich strane. Ďakujem pekne. Pani Sargentini. Ďakujem pekne. pán predseda, no pred troma rokmi strana Mugabeho prehrala vo voľbách. Bola to koniec, bol to koniec vlády jednoty. Eh, Rasta skončil, nevyplácajú sa mzdy, úradníci sú prepuštení, hospodárstvo je na kolenách, polnohospodárstvo tiež. Krajina je na hranici bankro, bankrotu a Mugabe sa uteká k represiám, Aktivisti sa strácajú za mrežami, demonstrácie, demonstrácie sú zakazované. Európsky parlament podporuje vládu. Máme spoločné uznesenie Mugabe a jeho jeho ľudia majú obmedzené cestovanie, to tak musia zostať proti Mugabemu musia byť uplatňované sankcie, ktoré treba podporiť. Ďakujem pekne, pán Pancéry, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. mnohé protivládne demonstrácie v Zimbabve. 36 hm, rokov predseda, ktorý je v prívode, potlačil veľmi represívne. No a v to 2018 bude opätovne kandidovať a ťažko sa dá predstaviť ako, ale eh, uzore nový mandáta, keď vtedy eh, dosiahne eh, vek, blízky vek 99 rokov. No samozrejme, tu krok blokovať nepriateľ vlády nedodržiava medzinárodné záväzky treba podporiť nezávislosť spravodlivosti a Európska únia musí v tejto citlivej fáze že sa obmedzení cestovných, čo sa týka Mugabeho a jeho spolupracovníkov. Treba chrániť občanov, demokratický štát a ľudské práva. Ďakujem pekne. A pani Veržia, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Len je to poprvýkrát, keď eh, sa tu hovorí o Zimbabve. Eh, prezident Robert Mugabe už eh, je 36 rokov pri moci, má 92 rokov a už je kandidáta v ďalších voľbách. Už rozhodnutie súdneho dvora E, predlžiť zákaz e, manifestácií, demonstrácie, kríza, ktorá sa jasne ukazuje. My žiadame prepustenie všetkých politických e, väzňov, hlavne tých, ktorí mierovo len protestovali, ale rovnako treba pochopiť aj príčiny hospodárske a sociálne. Viac ako 80% ľudí žije na hranici chudoby. 80% HDP sa používa na umorovanie dlhu. No a je to jedna z najkorumpovanejších a najchudobnejších krajín na svete. Ale Európska únia e, musí pri svojej pomoci sledovať e, všetky finančné pomoci a musí podmieniť podmienky a podmienkami e, poskytovanie poci, pomoci, aby pomohalo obyvateľstvu a hlavne ženám, z ktorých vysoké percento sú obeťami násilia. Ďakujem pekne. Pán Preda. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. E, druhýkrát počas tohto mandátu hovoríme o Zimbabve. E, minulý rok sme sa zaoberali tým, ako sledovali, e, ako sa postupovalo proti občianskej spoločnosti, žurnalistom a aktivistom NESA. sa odsudzujeme násilnosti a násilné postupy proti demonstrantom minulého mesiaca. Zim, občania Zimbabwe majú dosť dôvodov na a, protestovanie korupcia, zlé vedenie, chudoba a klesa nerávnych produktov. Po 35 rokoch Mugabeho vlády jediný líder po získaní nezávislosti, tak táto krajina je zničená. Uznesenie, o ktorom dnes hlasujeme, odsudzuje túto situáciu a je výzvou na výzvu, transformáciu, uskutočnenie slobodných volieb, rešpektovanie daného štátu. To je jedinou možnosťou pre, pre túto krajinu pani Kienge. Ďakujem pekne. Bude ak to je ešte potrebné, tak aj ja by som chcela upozorniť na článok 96 eh, dohody z Kotonu, kde je, sú záväzky v oblasti ľudských práv, ktoré platia aj pre Zimbabve, že zásady právneho štátu treba dodržiavať, nuž eh, toto je zamerané hlavne na prezidenta Mugabeho, ktorý už je 35 rokov pri moci tento násilný režim sa nedá ďalej akceptovať, keď každý odpor to neď umočuj, uh, e, musíme násilie na ženách, voľné zatýkanie, voľné zabíjanie. Táto krajina potrebuje mierovú transformáciu na základe slobodných volieb, na základe ľudských práv. Nejde to bez politického dialogu s úradmi, pričom však eh, treba bojovať proti všetkým demokratiám alebo porušeniam demokracie. Pán Belder, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Represívne režimy sa samé demaskujú a to platí aj pre hrôzovládu prezidenta Mugabeho v Zimbabve Ľudia už potrebujú potravinovú pomoc, aby vôbec prežili. A mnohí jedia len raz denne. A Mugabe je len posadnutý mocou, už 40 rokov nepozná žiadne hranice. On svojou katastrofálnou politikou krajinu dostal na kolená. V 2018 sa uskutočnia voľby, ale Mugabe sám hovorí, že len Boh ho môže zbaviť tohto úradu. Treba mať veľké obavy. Všetci, ktorí majú e, spoluvinu na tejto situácii musia musia dostať na čierny zoznam, ale ľudia v Zimbabve v tejto dôležitej fáze musia počítať s podporou EÚ. Pán Obermajer Ďakujem pekne, pán predseda. Keď začiatkom 80. rokov eh, dnešný skorumpovaný prezident Mugabe eh, Zimbabwe prevzal moca, tak Lavica ho slova ako veľkého bojovníka za slobody. On však všetky hodnoty eh, zničil. Rasizmus, vysiedlovanie, masakry bielých polnohospodárov, ako aj korupcia. Z tejto kedy si bohatej krajiny spravili jednu e, z najchudobnejších. Európska únia, e, teraz Mugabeho a jeho krajinu podporuje 200 miliónmi e, rozvoje pomoci a to bez protislužby, bez žiadosti o dodržiavanie ľudských práv, bez žiadosti o navrátenie odobratých fariem, bez, bez nároku na boj proti korupcii. A ja sa pýtam, či máme v hlave ešte všetko v poriadku. Ďakujem pekne pani Makovej. Ďakujem veľmi pekne. V tejto, týmto uznesením odsudzujeme brutálnu diktatúru Roberta Mugabeho. My si želáme vyslať eh, signál podpory občanom Zimbabwe. To, čo sa tam deje, je závažné porušenie a otvorené porušenie ľudských práv, slobody prejavu, pre, e, práva na spravodlivý proces. Protestanti, e, proti protestantom ostro postupuje e, policia, vláda ovplyvňuje spravodlivosť, policia zakázala všetky demonstrácie, no, až demonstráciu 18 pacifických a mierových strán. Vláda chce kontrolovať internet ešte silnejšie. 4 milióny osôb mali dostať potravinovú pomoc a je dôležité, aby sa k ním táto pomoc skutočne aj dostala. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegovia už opísali náročnú situáciu v Zimbabve. Ja by som k tomu chcel dodať len toľko, že aj pre mňa v tom hlavnom uznesení hlavný článok 7, ktorý jasne hovorí, že zrušenie sankcií voči Zimbabve bolo predčasné a že komisia by mala znova uvažovať o tom, ako uvaliť sankcie na režim, ktoré hrôzy tu boli podrobne popísané. Niektorí kolegovia to hovorili pomáhať režimu súčasného prezidenta Mugabeho tým, že tam posielame okolo 200 miliónov eur. To je skrátka nesprávne. Tie peniaze eh, sa ľuďom, ktorí tie peniaze potrebujú, nedostanú, skončí v rukách priaznivcov režimu a e, Mugabeho rodiny. Takže dôležitý článok 7. A preto toto uznesenie podporím. Ďakujem pekne. Pán Kaputo. Ďakujem pekne, pán predseda. E, pre mňa sa tá krajina nachádza v obokej politickej kríze. Míňajú sa potraviny vo väčšine regiónov, je situácia skutočne závažná. No a tento 92-ročný prezident e, chce znova kandidovať. Komisia pre ľudské práva sa predsa dohodla, že zoškrtá potravinovú pomoc pre 4 miliónov, milióny obyvateľov, ktorí sú postihnutí suchom a nemajú možnosť sami sa uživiť hm, demonstrácia proti tejto politike a tam si ale pomoc EÚ začať, aby sa podporili regióny, ktoré sú postihnuté suchom. Skutočne treba zaistiť, aby peniaze dostali tí, čo to potrebujú. A treba e, upozorňovať situáciu e, ľudských práv. Ďakujem pekne a slovo dostáva pán komisár. Dear colleagues, Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, osobne zdieľam vaše obavy zo situácie v Zimbabve. Som presvedčený, Dúfam, že súčasná rezolúcia bude veľmi pozitívnym krokom pre ľudí v Zimbabve. Európska únia prisudzuje veľkú dôležitosť ľudským právam, právnemu štátu a konsolidácii demokracie v Zimbabve vláda má svoju vlastnú konstitučnú ústavnú agendu a tieto pojmy sa v nej spomínajú. Na to sa treba odvolávať, aby sa dosiahol trvalo udržateľný rast a rozvoj. Vláda Národnej jednoty z roku 2009 urobila mm, krôčiky k aplikovaniu týchto pojmov v Zimbabve a snažila sa zlepšiť situáciu. Napríklad v roku 2013 sa opäť zlepšila ústava a ľud v Zimbabve to ocenil. Ďalej, voľby e, a ďalšie následné kroky takisto posilnili tieto dobré, dobré smerovanie slovom, smerom k rešpektu ľudských práv, ale Zimbabwe sa potom ocitlo na kryžovatke. Násilie, verejné protesty, e, diktátorské sklony a zvyšujúce sa násilie boli odsudené 13. augusta. E, bolo apelované na to, že sloboda prejavu musí byť e, zachovaná, pretože je možné sa odvolať na takéto niečo, čo je zakotvené v Zimbabskej ústave. A takisto aj e, sloboda združovania sa musí byť rešpektovaná. Európa, Európska únia apeluje na všetky strany tohto sporu, aby konali mierovo a plne rešpektovali príslušné orgány. Európska únia sa stotožňuje s výpovedou Komisie pre ľudské práva v Zimbabve, ktorá apeluje na úrady, aby sa páchatelia porušení ľudských práv postavili pred súd a aby sa vyšetrili násilné udalosti. Európska únia sa čoraz širšie zapája do záležitosti ochrany ľudských práv rozvojovou spoluprácou prostredníctvom ktorej podporuje justíciu a volebnú komisiu v Zimbabve, takisto aj implementácie e, opatrení zakotvených v ústave. Európska únia je plne oddaná ambíciám Zimbabve stať sa súčasťou medzinárodnej komunity a za, takisto sa obratiť na medzinárodné finančné inštitúcie. Je to však nepravdepodobné, ak zimbabská vláda sa nezaangažuje do ochrany ľudských práv a nedodrží právny štát, svoje záväzky a svoju vlastnú ústavu. Ďakujem za pozornosť, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Kaž... Dostal